končili túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 12.00. A dostávame sa k poslednému bodu dnešného programu. Je to správa Esther de Lange k účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente. Pani spravodajkyňa, máte slovo. voorzitter ik Ďakujem vám, predseda. Budem hovoriť eh, po holandsky a robím to veľmi vedomé. Teda nie po nemecky, alebo po anglicky, pretože my ako poslanci, my my sme veľmi často vzdialení od našich voličov a pokiaľ máme e, tu žurnalistov alebo občanov, ktorí nás počúvajú, tak ja chcem, aby ma potom počuli aj vo mojom národnom jazyku. My v parlamente máme viac jazyčnosť. To je veľmi dôležitá hodnota. Ja som na to veľmi hrdá, že tu máme toľko oficiálnych jazykov zo všetkých členských štátov, ale som aj EU eh, e občianka s eh, o, s, so slabosťou pre frísky jazyk. Napríklad ja chcem, zasadzujem aj za a, eh, aj za to, aby e, sa používali malé jazyky. 0,1% napríklad sa hovorí po estonsky, 30% sa hovorí po anglicky. Každý predsa musí mať právo hovoriť vo svojom rodnom jazyku. O to ale nejde. Tu v Európskom parlamente máme aj najlepších európskych tlmočníkov môj kompliment. My tých tlmočníkov potrebujeme, musia tu byť, ale keď ich nepotrebujeme, tak potom môžeme ušetriť, ušetriť náklady Um, európsky občan chápe, že potrebujeme uh, tlmočníku na to, aby sme um, musel, mohli pracovať, ale plné kabiny, vtedy, keď ich nepotrebujeme, to občan nepochopí. Toto stojí 125 eur každú osobu za deň. Každá osoba stojí 125 eur na deň. Uh, je dôležité, aby sme lepšie plánovali, aby sme mali lepšie zasadnutia prerozdelené na týždeň a my musíme jednoducho pracovať e, efektívne, my by sme mali, aj my sme mali teraz skončiť o 11. bolo by to bývalo oveľa lepšie. Ale v mojej správe je niekoľko bodov, ktoré môžeme aplikovať. Za prvé, e, pri stanovici priority, neskore zrušenie zasadnutí, napríklad e, keď e, v prípade delegácií, kedy sa, e, kedy sa ide, kedy sa vycestuje, to je 20%, to je okolo 4 miliónov eur za rok. To sú náklady, ktoré vieme, ktoré vieme znížiť. Potom sú tu Ehm, musíme si byť vedomi toho, že tlmočníci nás stoja peniaze, musia, musia to vedieť e, tak úradníci, ako aj samotní, ako aj samotní poslanci. E, za tretie, interpretation on demand. To znamená, že mali by sme lepšie vedieť, aké jaz, aký jazyk sa potrebuje v tom tlmočení, ale len tieto jazyky budú poruknuté. Uh, a za ďalšie lepšie informácie pre kontrolný výbor rozpočtu, ako sa e, tie náklady vyvíjajú. Okrem toho chceme požiadať Európsky e, dvor auditorov, aby si e, nie, aby nekontroloval tlmočenie len a tlmočnícke služby len v Európskom parlamente, ale aj v Rade a v komisii. V roku 2005 sa robil audit, ale treba to zopakovať. Uh, je potrebné, aby e, boli ďalšie uznesenie aj e, uznesenia o znížení nákladov. A záverom mi dovolte jasne povedať, že toto je hlavná, e, hlavná požiadavka, ktorú tu kladieme a žiadame o, o stanovisko do konca tohto roku. Srdečná vďaka. My tu máme dvoch ktorí sa, rečníkov, ktorí sa prihlásili do diskusie pani Svika. Madam, máte slovo. Hvala lepo. Želím zachváliť. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať spravodajkyni pani Delange. Chcem ju len opraviť. Hovorila, že máme 23 jazykov, ale teraz máme 24 s chorvačinou. Tiež by som chcela povedať, že by sme mali znížiť náklady, mali by sme viacej šetriť, ale keďže sme práve dosiahli, aby náš jazyk zenel v Bruseli a v Európskom parlamente, tak by sme radi v tom pokračovali, aby sme mohli hovoriť chorvatsky. Samozrejme, že by bolo lepšie uh, rušiť schôdze včas. Niektorí ľudia si myslia, že uh, je tu priestor pre šetrenie. Ja samozrejme som za úspory a efektívnosť, ale tiež podporujem eh, rôznorodosť, eh, diverzitu našich jazykov. Ehm, práve sme sa stali členmi eh, Európskej únie a chceli by sme mať možnosť hovoriť chorvátsky pani Ferrera. Mm, pán Ferrera, ďakujem. Pani spravodajkyňa, toto je ďalší krok e, na, v útokoch na princíp viacjazyčnosti v Európskom parlamente a, a ako ospravedlnenie sa používa efektívnosť a úspory v rozpočte Európskej únie, čo samozrejme vedie k zhoršeniu služby, ktorá umožňuje poslancom pracovať a hovoriť v ich jazyku. Táto správa vôbec nehovorí o nedostatkoch e, v oblasti tlmočenia a prekladov. Často tlmočenie do všetkých jazykov chýba na niektorých schôdzach a tieto nedostatky nie sú dostatočné pre spravodajkyňu. Nie, ona ide ešte ďalej, hovorí e, niečo, čo je nepriateľné, my nebudeme podporovať zhoršovanie, ďalšie zhoršovanie tejto situácie a ďalšie porušovanie práva poslancov pracovať a hovoriť vo svojom jazyku. Mm, tlmočníci musia byť e, v dostatočných počtoch. Takže to je koniec tejto rozpravy. Zahlasovať sa bude tiež zajtra na poludne. Ďalšia schôdza začína zajtra, 10. septembra o 9. Program, sa... Program bolo zverejnené a je v Európskom parlamente k dispozícii. Zatváram toto zasadnutie, prerušujem schôdzu a želám vám príjemnú dobrú noc.